Drahí kolegovia, prajem vám dobrý deň. Otváram plenárne zasadnutie a dnes ráno začneme prvým bodom nášho programu. To je vyhlásenie komisie o príprave samitu o klimatických akciách a o rozvojových o cieľoch udržateľného rozvoja, ktorá sa uskutoční e, v New Yorku. Na začiatok odozdávam slovo pánovi komisárovi, ktorého vítam a ďakujem mu za to, že prišiel na plénum. Nech sa páči. E, pán Miguel Maria Kanete, dávam vám slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, dnes ráno sa pripravujeme na summit v New Yorku, ktorý je venovaný trvalo cieľom a opatreniam v oblasti boje s zmenami klímami. 11. septembra komisia schválila oznámenia Európskeho parlamentu a rady v rámci príprav na summit, v ktorom e, prezentovala e, výsledky Európskej únie a naše e, záväzky, ktoré sú veľmi viciozné. Aj predseda Európskej rady, ktorý to podporil, hovorí o tom, že to umožní e, Európskej únii komplexne e, predostrieť e, náš súčasný stav a ambície. Máme jednotný a rozhodný postoj v tejto oblasti a uznávame opatrenie jednotlivých členských štátov. Budeme vychádzať z nasledovných prvkov. Poprvé, značný pokrok, ktoré sme robili v rámci príprav a finalizácie dlhodobej stratégie, pokiaľ ide o klimatickú neutralitu do roku 2050. Po druhé, plnenie e, národných e, príspevkov prostredníctvom zákonov a opatrení a po tretie plány a organizácie, ktoré monitorujú implementáciu a dostatočnosť našich zámerov a cieľov. E, v júli minulého roku Väčšina vedúcich predstaviteľov e, Európskej únie podporili návrh komisie, aby EÚ sa stala klimaticky e, neutrálna do roku 2050. Ide o obrovský pokrok, pokiaľ ide o rozsah víziev. Európska únia zapracovala svoje ambície do roku 2050. Budeme naďalej plniť naše ambície do roku 2017 sme znižili naše emisie o 17 Plná implementácia našich e, legislatívnych zmien do roku 2030 získala podporu v Európskom parlamente a v Rade a umožní e, do roku 2018 a do roku 2013 e, dvojnásobne rýchlejšie znižovať emisie schválenia zámerov do roku 2050 spolu s príslušnými mechanizmami umožní nám urýchlovať naše napredovanie e, pri zabezpečení klimatickej neutrality po splnení týchto e, cieľov. E, predpokladáme, že do roku 2030 Európska únie zniží emisie skleníkových plynov o 45 v porovnaní s roku 2011 a to bude v súlade s našimi záväzkami znižiť o 30 do roku 2030 emisie. Toto všetko zabezpečí aj to, že Európska únia sa uberá e, správnym smerom e, s prihľadnutím na cieľi roku 2050. Budeme e, z rozpočtu vynakladať investície. Máme príslušné e, cely e, vo výške 200 miliard eur do konca tohto obdobia. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec do roku 2027, o ktorom sa rokuje v parlamente a v rade, komisia navrhuje, aby 25 celkového rozpočtu 300 20 miliard eur eh, boli vyčlenené na boj s klimatickými zmenami a zvyšok bude v súlade s ostatnými zámermi. Prechod na klimatickú neutralitu eh, znamená značné investície. Musíme zdolať túto výzvu nasledujúcich eh, rokov. Musíme investovať do čistých ekologických systémov s tým, aby sme nielen dostávali potrebné e, materiály a vedeli absorbovať všetky emisie. Vieme, že rozsah týchto investícií vychádza na rámec kapacity verejného sektora, že tu zohráva dôležitú úlohu súkromný sektor. Aby sme získali dostatok súkromných investícií, Európska únia vytvorila podmienky a stimuly s tým, aby súkromné investície boli v súlede s Európskym akčným e, plánom a legislatívnym balíkom. Musíme sa sústrediť na adaptáciu, na odolnosť a znižovať emisie nielen v Európe, ale po celom svete. Nadvezujeme na prácu eh, našej, eh, našu stratégiu a medzinárodnú spoluprácu. Za týmto účelom Európska únia posilňuje spoluprácu a finančnú a technickú podporu pre partnerské krajiny a to bude základom našej podpory, najmä v kriticky dôležitých sektoroch ako energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje, poľnohospodárstvo a lesníctvo. máme 74,4 eh, miliardy eur, ktoré sme vyčelili na takúto podporu eh, v roku 2018. Sme najväčším darcom, darcom v tejto oblasti a poskytujeme viac ako 40 všetkých prostriedkov. Európska únie eh, zdvojnásobila túto pomoc a je viac ako 20 miliard eur ročne. Sme odhodlani mobilizovať medzinárodné financie Ehm, budeme využívať eh, investičné mechanizmy a Európsku investičnú banku. Máme viaceré dohody eh, o obchode a spolupráce a budeme prispievať k naplneniu eh, cieľov Barížskej dohody. V Európe sa zhostíme svojej zodpovednosti, budeme naďalej konať aby sme naplnili eh, svoje cely, eh, musíme eh, robiť toho viac a tým vysielame jasný signál, ktorý odznie na samite. Vieme, že naša úloha týmto neskončí. Bez ohľadu na to, že máme silné ambície a veľa sme urobili počas uplynulých rokov, keď som riadil túto agendu, Summit e, v New Yorku môže e, e, a musí povedať, že potrebujeme toho robiť viac po voľbách do Európskeho parlamentu. Vzhľadom na politické usmernenie zvolenej predsedničky Európskej únie je jasné, že budeme nadalej posilňovať svoje ambície, budeme to robiť zodpovedne a rozhodne budeme uplatňovať opatrenia, budeme nadvezovať na existujúce výsledky a v dohľadnej budúcnosti vytvoríme e, e, model prosperujúcej e, ekonomiky a spoločnosti Európskej únie. To bude modelom pre nás a našich partnerov po celom svete. To umožne nám spoločne predísť klimatickým katastrofám. Vážený pán, predsedajúci, ctiení poslanci. E, summit, ktorý je venovaný udržateľným e, rozvojovým cieľom, je veľmi dôležitý. E, predstaviteľa štátov a všetky zainteresované strany poprvýkrát budú mať môcť vyhodnotiť plnenie 13 cieľov udržateľného rozvoja. Summit E, poskytne usmernenie pre ďalší rozvoj tohto programu a budeme mať jasný cieľ urýchlených opatrení. Politické vyhlásenie hovorí o potrebe zachovať integritu e, agendy rokov 2030. Budeme využívať synergiu plnenia agendy 2030 a Parískej dohody presnejšie definície ochrany životného prostredia, morských ekosystémov a udržateľnej produkcie. Európska únie podporuje kľúčové opatrenie správy. V súčasný pokrok nie je dostatočné, aby sa naplnili eh, dlhodobo udržateľné eh, cieľe. Máme nedostatky v oblasti eh, globálneho oteplovania, potrebujeme konať urýchlenie. Niektoré štáty sa dištancujú od Parížskej dohody a mm, programu pre rok 2030. Záverom by som vám chcel výzvať, e, aby ste nadalej podporovať naše opatrenia v oblasti klimatických zmien, aby sme e, mohli ísť príkladom E, po celom svete, aby sme nabadali našich medzinárodných partnerov k e, konkrétnym aktivitám. Naši občania očakávajú to od nás všetkých, vrátanie e, to hnutia v Európe a po celom svete, ktorého cieľom je lepšia budúcnosť. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem. Ďakujem, vážený pán komisár, za vaše vystúpenie aj za informácie, ktoré ste nám poskytli. A pokiaľ ide o posolstvo, ktoré komisia chce adresovať na tomto e, dôležitom e, samite v New Yorku, e, my teraz budeme pokračovať vystúpeniami jednotlivých kolegov. Ja teraz dávam slovo pani podpredsedničke McGuinness. Nech sa páči. Thank you. Mm, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem a pán komisár. Veľmi dobre si uvedomím, keď tu stojím, že generálny tajomník OSN povedal, príďte s akčným plánom a nie s prejavom. A to, čo sme počuli, je prejav a takisto sľub, že budeme dodržiavať e, záväzky a mm, uvedomujem si, že mm, často rozprávame dobre, ale nevždy naplníme to, čo hovoríme. E, niekedy sa myslím, že v niektorých oblastiach ideme dokonca dozadu. E, Trvalodržateľný cieľ o hlade. Tam sme robili predsa dobrý pokrok, ale snáď nepôjdeme dozadu, ale vyzerá to tak, že 820 miliónov ľudí nemá čo jesť. Rastie tu nerovnosť, ako ste práve povedali. To znamená, že cieľ číslo 10 sa nenaplňa. Pokiaľ ide o biodiverzitu a klímu, takisto nekonáme tak, ako by sme mali aby sme naplnili ciele. Chcela by som opäť spomenúť tú otázku hladu, pretože je to naozaj skutočný problém a úloha pre nás, aby sme tu mali politickú koherentnosť v Európe aj na celom svete. V lancovej správe, ktorú viacerí poznáte, sa hovorí o intenzifikácii udržateľnej intenzifikácii, ale ani tu sa nevieme dohodnúť, e, ako to môže vyzerať a čo všetko e, je toho súčasťou. Preto vo výboroch sa musíme porozprávať o týchto veciach aj výbory medzi sebou. A dúfam, že nový parlament e, umožní lepšiu koordináciu medzi výbormi. Pokiaľ ide o klímu, vieme, že sú tam obrovské problémy a tá mladšia generácia nás tlačí, aby sme toho urobili viac, ale musíme e, sa pozrieť aj na nás a e, mladšiu generáciu, aby sme boli pripravení na to, aby sme naplnili všetky tieto celosvetové, ale dosiahnuteľné ciele. Chcem e, spomenúť ďalšie dve veci. E, moria a e, suchá zem. Potrebujeme budúci týždeň tlačiť našich kolegov v OSN, že musíme pracovať multilaterálne, lenže to je teraz slabšie, než to bolo, keď sme podpísali dohodu. Musíme ukázať zvyšku sveta, že my urobíme tú najväčšiu zmenu. A ja ako jedna z vedúcich tejto delegácie budem zdôrazňovať práve tento cieľ. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Dali, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, vážny pán komisár, kolegovia. Čas je najdôležitejší a summit New Yorku má kritický význam. Musíme E, čeliť e, mimoriadnej situácii v oblasti klimatických zmien. Musíme sa dohodnúť na klimatickom pláne, ktorý zabezpečí celkovú úroveň ambícií a to, že uskutočníme potrebné transformácie a poskytneme dostatok finančných prostriedkov spolu s horizontálnou politikou. E, podľa súčasného stavu, aj keď e, všetky sluby pre rok 2030 sa plne splnia, aj tak nebudeme vedieť e, naplniť cele podľa Parískej dohody. Európska únia má príslušný potenciál a povinnosť konať ambiciozne ešte pred rokom 2030. Musíme schváliť a realizovať budúcu víziu, pokiaľ ide o klimaticky neutrálnu budúcnosť. Bez e, fosílnych palív potrebujeme e, jasnú stratégiu podľa jednotlivých sektorov, potrebujeme akčné plány, ktoré jasne preukazujú, ako budeme realizovať a financovať našu stratégiu. Potrebujeme zmeny v doprave, stavebníctve, priemysle, polnohospodárstve a lesníctve Klimatické zmeny je globálna výzva a riešenia musia mať globálnu povahu, ako povedal sám pán komisár. Avšak Európska únia musí ísť e, príkladom a poskytovať podporu najzraniteľnejším štátom, na ktorých najviac doľahá, doľahla e, klimatická zmena ako súčasť delegácie na samite. Rada by som e, vypočula e, jednoznačný hlas Európskej únie, ktorý sa nebojí predkladať ambiciozne programy pretože bez týchto záväzkov e, budeme podkopovať naše spoločenstva, našu mládež, našich detí. Iba prostredníctvom vedúcej úlohy Európskej únie dokážeme urýchliť globálne e, opatrenia v oblasti naplnenia dlhodobo držateľných e, rozvojových cieľov a boja proti klimatickým zmenám a smeme sa zľaknúť svojej zodpovednosti. Miriam. Ďakujem, Miriam. A Teraz pani Maria Soraya Rodríguez Rámuš, nech sa páči. Eh, Vážený pán komisár, skutočne klimatické zmeny sú už preukázané. Nejde tu o nejakú ideologickú otázku, ale o prežitie. A my musíme konať rýchlo, naliehavo, musíme prijímať rozhodnutia a akcie bezprecedentné v histórii. Ak to neurobíme, tak svet bude smerovať E, k narastaniu teploty, ktoré presiahne koncom storočia viac ako 3 stupne a my stratíme akúkoľvek možnosť zasiahnuť. Teraz ešte môžeme a preto vy z vás, generálneho tajomníka OSN na budúci týždeň, to je najdôležitejší týždeň v OSN, e, keď sa uskutoční summit v e, akcii pre klímu a to je kľúčový bod, pretože k tomu dochádza v zásadnom okamihu v roku, keď eh, všetci zúčastnení podpíšu eh, parížske dohody, ktorí podpísali parížske dohody, musia predložiť svoje konkrétne národné záväzky e, znižovania spotreby produkcie uhlíka, ta, tak aby sme do roku 2050 e, ne, nepresiahli oteplenie o 1 stupeň. A my aj tento rok sme videli, ako klimatické devastácie vo forme e, požiarov, e, záplav a tak ďalej sú viditeľné. Európska únia môže byť lídrom pri týchto zmenách. E, tento summit nie je na to, aby sa prednášali prejavy, ale aby sa prednášali konkrétne akcie a vlastne my by sme mali naozaj predniesť konkrétne návrhy na klimatické e, k do roku 2050. Takisto už bol oznámený prvý klimatický zákon, ktorý je veľkou ambíciou tak politickou v Európe, ako aj finančnou. A Európska investičná banka sa e, z časti transformuje na klimatickú banku a ja ako e, členka delegácie, ktorá poletí na tento summit do New Yorku, som e, presvedčená, že dnes v e, globálnom svete, multilaterálnom svete len Európska únia môže byť lídrom v tomto procese zmien. My môžeme a ja som úprimne presvedčená, že to musíme urobiť. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, kolega Bás Hajku, 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci. E, ďakujem, pán komisár. Piatok sa začne týždeň globálnych aktivít e, viacerých občanov, ktorí výjdu na ulice. O tom sa hovorilo už viackrát. Občania konajú, pardon, volajú potom, aby sme robili podstatne viac, než tomu bolo doteraz. Aj E, e, pán komisár, uvedomujem si, že táto plenárka je zrejme jedna z vašich posledných, ale vaše poznámky e, ohľadom tejto témy počas uplynulých dvoch rokov sa veľa nezmenili. Vždy hovoríte o programe do roku 2014, že sa snažíme o uhlíkovú neutralitu a že nedosiahli sme to stále. Myslím si, že ľudia nevolajú práve po takýchto rečiach. Ľudia volajú po konkrétnych krokoch, aby e, politici si vypočuli vedcov. A my to nerobíme. Vedecké e, e, údaje sú jednoznačné. Máme k dispozícii iba 10 rokov, aby sme sa pripravili na nové hospodárstvo. Musíme si splniť svoju povinnosť. To znamená, že Európska únia musí posilniť svoju ambíciu dochádza k určitým e, zmenám. Možno, že nová komisia potenciálne donesie nové zmeny, ale musíme e, presne vedieť, čo budú hovoriť a e, robiť v tomto smere. Ak hovorím s predstaviteľmi vášho generálneho rediteľstva, nepocitujem, že by boli si vedomi naliehavosti úloh, pripravia novú legislatívu a potom budú dlho, dlho o tom diskutovať. Očakávame, aby E, Európa e, zvýšila svoje e, ambície do budúceho roku minus 55%. To je to minimum. V opačnom prípade ľudia na uliciach budú zase sklamaní, pretože svet nekoná a Európa tiež nekoná. Ďakujem. A teraz Pán Bardela, jedna minúta. Ďakujem, vážený pán predseda. Antonio Guterres, eh, generálny tajomník OSN, minulý mesiac vyhlásil tento mesiac ako mesiac boja proti klimatickým zmenám, ale prejavy nestačia, my očakávame činy. A medzinárodné organizácie z VTO mm, no, vo svete by mali skutočne prinášať, eh, predkladať akcie. Všetky tieto organizácie založili základy e, divokého využívania zdrojov. E, vlastne slobodná výmena e, čoraz viac transformuje produkty, ktoré by, a dováža z jedného konca zeme na druhý, hoci ich môžeme vyrábať u nás. Musíme prijať poľnohospodárske, sanitárne a ekologické dohody, ako napríklad s Mercosurom. Globalisti a ekologisti vlastne sú dôkazom istej, istého pokritectva. My máme problémy e, s, s potravinami a vlastne je, situácia je naozaj vážna a my musíme niečo urobiť. Ďakujem. Ďakujem. A teraz naša kolegyňa Anna Zálevská, jedna minúta, nech sa páči. Vážený. Pani, e, pán predseda, pán komisár, vážení kolegovia. Komisár hovoril o úrovni ambícií, o odhodlaní, ale spomenul aj skutočné činy, našťastie, a to som rada. Chcem vám položiť nasledujúce otázky. Sme pripravení na diskusiu po realistickom zhodnotení možností a kapacít jednotlivých členských štátov? Naplánovali sme konečne skutočné investície, máme na to peniaze. Komisár spomenul, že budeme mať viac ako 320 miliard k dispozícii. 320 miliard eur, ale veľmi výhodne zabudol povedať, že nemáme nejaký rozpočet na transformáciu. Je to parlament, ktorý komisii pripomenul túto skutočnosť. To je iba 5 miliard eur. Máme veľmi ambiciozne plány, ale položím vám e, nasledujúce otázky. Čo sa stane, keď sa k nám ostatné ekonomiky nepridajú? V takom prípade môžu emisie stúpnuť namiesto toho, aby klesli, pretože dojde k relokácii e, mimo Európskej únie, kde budú prekvítať e, energeticky intenzívne priemyselné odvetvia. Ďakujem. A teraz dávam slovo nášmu kolegovi Petrusovi Kokalisovi. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Vážený pán komisár, budúci týždeň nás očakáva akcia v New Yorku a tam budeme hovoriť o tom, ako chceme zredukovať emisie do roku 2020, ako by sme ich mohli znižiť na nulu do roku 2050. Vedci sú si zajedno, je im to jasné a bývajú na poplach. To sa týka mládeže v Európe, ale aj na celom svete. To znamená aj e, radikálny posun e, v našich ekonomikách. program a e, Paríska dohoda, e, to je odpoveď na to, čo sa teraz deje a mali by to pomôcť aj odstrániť e, nerovnosti vo svete. Mali by sme si povedať budúci týždeň, ako budeme ďalej pokračovať. Máme tu 17 trvalo udržateľných cieľov. Mali by sme si vypracovať viacročné plány a neočakávame nič menej než to, že Nový program bude nový zelený program alebo povede k novej zelenej dohode. Ale včera sa nám nepodarilo schváliť e, rezolúciu o e, Amazone. Neviem, či sa to podarí dosiahnuť. A teraz... Ďakujem, teraz dávam slovo e, pani Evi. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, drahí kolegovia. Táto e, debata, tento diskurs už e, veľmi dlho trvá. Naozaj je potrebné, aby sme sa spojili pri redukcii fosílnych e, palív. A to je tá najväčšia ambícia, ktorú vyhlásila Európska únia. Ide tu viac ako 5 miliard 300 miliónov dolárov, ktoré sa vo svete vynaložili na dotovanie týchto energetických zdrojov. Európska komisia uznáva, že to ide o 55 miliard za rok a nič sa v priebehu času neznížilo. A preto my v New Yorku musíme predstaviť nové alternatívy a v strednodobom horizonte musíme zanechať používanie fosílnych palív, musíme zmeniť svoje zdroje, nemôžeme eh, pristupovať rovnako k takým výrobkom, ktoré majú negatívny dopad na klímu a životné prostredie. A mali by sme rovnako začať chrániť naše európske produkty. Potrebujeme transparentné a environmentálne kritériá, ktoré musia byť samozrejme e, v súlade s otvoreným obchodným, e, s otvoreným obchodom. Ďakujem. A Teraz Tomás Tobe, nech sa páči, 1,5 minúty. Európska únia a členské štáty Európskej únie vedú v oblasti rozvojovej spolupráce a táto úloha sa stáva čoraz dôležitejšou práve v týchto politických časoch. Európska únia Ehm, bola vedúcou silou v OSN, keď sa formovali ciele do roku 2030 a na to by sme mali byť hrdí. Ale teraz je čas na e, viac aktivít, na väčší pokrok, hlavne pokiaľ ide o všetky e, trvalo udržateľné rozvojové ciele. Naozaj som veľmi rád, že predseda e, komisie, predsednička komisie je pripravená na to, aby viac konala a že um, všetci noví komisári by mali prispieť e, k trvalo udržateľným rozvojovým cieľom. A potrebujeme ale väčšiu zaangažovanosť, ak máme tieto ciele dosiahnuť. A preto sa naozaj teším na summit e, budúci týždeň a myslím si, že Európska únia má úlohu ktorú musí zohrať a mali by sme nasmerovať politiku správnym smerom. A to znamená, že sa musíme postaviť za multilaterizmus a takisto by sme sa mali postavať, postaviť za rozvoju politiku Európskej únie, ktorá je orientovaná na výsledky. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, kolega Ugo Bulman, dve minúty, nech sa páči. Mm. Mikrofón poprosíme. Kolegovia, e, pán predseda, o týždeň sa bude v New Yorku hovoriť o trvaudržateľných udržateľných rozvojových cieľoch. Obchodníci, politici, každý hovorí o nich na celom svete, ale čo to znamená v skutočnosti? Sme už na ceste tam? Nie. Nemáme dostatok zdrojov a zaostávame v globálnom juhu, ale aj v globálnom severe, pretože tam zasa chýba politická vôľa. Ale to treba zmeniť radikálne. Áno, pokiaľ ide o, o krajiny s nízkymi príjmami, tam budeme potrebovať 530 e, miliard amerických dolarov ročne, aby sme mohli dosiahnuť zmysluplný e, pokrok, pokiaľ ide o e, udržateľné rozvojové ciele ale to, čo znelo ako veľké číslo nie je viac ako pol percenta celosvetového HDP. Prečo teda nie sme e, pripravení investovať tieto peniaze na riadne kúrenie, dodávky vody, zdravotnú starostlivosť a potraviny pre deti v najchudobnejších krajinách sveta. Aj keď vidíme pragmatické výsledky na severe, zďaleka to nestačí kým e, bude dochádzať e, k problémom, keď sa e, budú vykolčovať pralesy kvôli výrobe mesa a kde budú trpieť ľudia, ktorí sú najchudobnejší, tak tam uvidíme problémy. Myslím si, že rozvojúcim kľúčom bude boj proti nerovnosti a nespravodlivosti. Len keď budeme investovať do našich spoločností a keď ľudia budú v takej pozícii, že budú môcť prevziať svoj osud do svojich vlastných rúk a keď budeme tomu venovať obrovské investície a multilaterálnemu zaangažovanosť, až vtedy budú mať eh, nasledujúce generácie šancu. To očakávam od najvyššieho samitu. Ďakujem. A teraz pani Katrin Šabó, nech sa páči. Vážený pán predseda, drahí kolegovia, na budúci týždeň, keď my budeme doma, tak OSN sa mobilizuje za udržateľný rozvoj a klimatické akcie. A v tom istom okamihu klimatickí experti budú vyhodnocovať špeciálnu správu. My sme o to žiadali už pred 4 rokmi a situácia je naozaj alarmujúca. Oceán horí, drahí kolegovia, a počas e, dlhých rokov klimatických negociácií e, e, sme nič vďaka fotosyntéze e, rastlinné mikroorganizmy z oceánu poskytujú polovicu oxigénu, polovicu kyslíka. To sú druhé zelené pľúca planéty a um, vidíme, že odumierajú mangrovové pralesy aj korály a pritom to uh, je zároveň uh, akási hrádza proti oceánu a proti extrémom klimatických zmien. Uh, cyklóny a narastajúce zrážky sú práve dôsledkom tejto nerovnováhy. Zvyšovanie teploty, odkysličovanie, okysľovanie oceánu sú veľmi naliehavé a ja som veľmi znepokojená tým, čo sa dozvieme z tejto novej správy. E, hovorili sme o oceánoch na COP21 v Paríži. Konečne sa to stalo takou témou, ktorá zmobilizovala Európsku e, komisiu, najmä práve vďaka práci komisára Vela. A preto je dôležité, aby dobré zdravie oceánov sa stalo jedným z klimatických cieľov, pretože je to tiež súčasťou riešenia. Je treba zafinancovať obnovu e, pobrežných ekosystémov, znížiť lodnú dopravu, e, rozvíjať e, námornú energetiku a tak ďalej. Európa je najväčšou svetovou mocnosťou v oblasti námorníctva a preto máme výzvu, aby sme boli lídrom a preto e, vítam, že tu máme e, budúceho komisára, budeme mať vlastne aj vysoko postaveného e, človeka, ktorý bude zodpovedný za Green Deal. Je to veľmi dôležité pre celú budúcnosť celého ľudstva. Ďakujem. Ďakujem a teraz pani Eileen McLeod, nech sa páči piatok eh, tisíce mladých ľudí budú pochodovať eh, v Škótsku a budeme žiadať, aby my, eh, politici, sme implementovali ambicioznú klimatickú politiku. Ako členové delegácie na summit OSN musíme urobiť všetko preto, aby sme naplnili to, čo sme sa zaviazali urobiť. Musíme konať viac, aby sme e, dosiahli to, čo e, musíme dosiahnuť do roku 2030-2050. Moja krajina, Škótsko, už vyhlásila e, núdzový klimatický stav. My robíme všetko preto, aby sme ukončili náš príspevok ku klimatickým zmenám a chceme to ukončiť v rámci jednej generácie. Bolo by dobre, keby všetky krajiny v EÚ a aj mimo EÚ zintenzívnili svoje úsilie. Európska únia by mala viesť tento proces, mala by stimulovať celosvetové ambície a vy máte podporu Škótska v tomto úsilí. Ďakujem. A teraz pani kolegyňa Silvia Limer, jedna minúta, nech sa páči. V decembri sa uskutoční opäť klimatický e, cirkus v Čile, kde bude 5000 e, účastníkov, ktorí nalietajú milióny e, kilometrov, aby sa tam dostali. Neviem, koľko CO2 sa pritom vylúči a pritom tieto peniaze sa dali využiť iným spôsobom. A Nehovorím teda nič o tom, akým spôsobom sa eh, úplne vyhodia do vzduchu tieto milióny eh, eur. Marrakeš, Lima, Peru, eh, Južná Afrika, Bali a tak ďalej a tak ďalej. Tam všade sa uskutočnili stretnutia a vždy sa tam hovorilo o hororových scenároch. A tieto honorové scenáre sa postavili o to, že ľudia doma stále menej môžu lietať, stále menej používať auto. A keď máte o tomto nejaké otázky, tak uh, musím povedať, že áno, e, budem uh, v decembri v Čile, ale CO2 nebude môj najväčší problém. Ďakujem veľmi pekne, ja som na dnes skončila. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani poslankyni Jadvige Višnievskej. Bardzo, pani przewodniczący. Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci, vážený pán komisár. V súčasnosti Európska únia má najctižadovejšiu klimatickú politiku na celom svete. A preto si nemyslím, že v New Yorku by sme mali prísť nejakými ešte väčšími ambíciami. Rade by som upriemila vašu pozornosť na to, že nadmierna strichná politika vyústila do toho, že európsky priemysel už je menej konkurencieschopný. Pozrite sa na to, čo sa deje v oceliarstve. Sme pod e, obrovským náparom čínskej ocele. Európsky priemysel opúšťa Európsku úniu, máme menej pracovných miest a, a nárast e, nezamestnanosti. Hovoríme o klimatických cieľoch chceme zmierniť energetickú chudobu. 54 eh, miliónov európskych občanov trpí touto chudobou. Nesmieme na to zabúdať. Som za ochranu klímy, avšak tento prechod musí byť spravodlivý a musí zohľadňovať eh, kombináciu rôznych energetických zdrojov ktorý je daný históriami. Napríklad e, uhlie v Poľsku sú, e, základno potrebujem viac peniazy na spravodlivú transformáciu. Ďakujem a teraz pani Silvia Modých, jednu minútu, nech sa páči. Arvoisa puhemies, paras... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je tu veľmi dôležitý faktor, ktorý e, musíme mať na zreteli E, e, zvýťazia tí, ktorí dokážu sa prispôsobiť vo výrobe na budúcnosť a na nové obmedzenia. E, Komisia hovorí o znižovaní emisí, avšak cieľ minus 45 nestačia. Vedci hovoria, že to musí byť aspoň minus 55 E, súčasná úroveň ambícií nestačí. Naši cieľové ukazovateľe musia vychádzať z vedeckých poznatkov. V súčasnosti e, prvok udržateľnosti e, súvisí s tým, že strácame biologickú diverzitu, biodiverzita E, je dôležitá, pretože posilňuje odolnosť e, celej planéty, umožňuje jej e, adaptovať sa na zvýšenie teploty. Treba obmedziť hospodársky rast, ktorý záleží na využití prírodných zdrojov. Potrebujeme konkrétne kroky. Ďakujem a teraz dávam slovo kolegovi Petrovi Lízemu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dezignovaná predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen povedala, e, cítim sa e, presvedčením e, a náčením miliónov ľudí, inšpirujem sa tým, Ehm, čo sa hovorí na uh, e, uh, e, e, uliciach. Chcela by som podporiť pani Ursula von der Leyen. No, chceme, aby Európa bola klimaticky neutrálna. Chceme, aby sme mali vyššie cely pre rok 2030. Chcel by som nám všetkým pripomenúť uh, uh, o to, uh, že Európska únia ide uh, aj teraz príkladom v e, otázke e, ochrany klímy. Máme najväčšie hospodárske spoločenstvo e, na svete a prijeli sme zákony a prekonávame naše záväzky z Európskej dohody. Musíme pôsobiť na ďalších znečistovateľov životného prostredia. Musíme viesť s nimi dialog Musíme e, prekonať naše e, záväzky, e, musíme viac sa o to snažiť, musíme presvedčať ostatných, a ako naznačila Ursula von der Leyenová, musíme E, pomôcť e, všetkým dotknutým, aby sme e, robili dekarbonizáciu priemyslu, aby sme nevyhnali priemysel z Európy. Musíme zachraňovať pracovné miesta a potom musíme, budeme vedieť presadiť sa na celom svete spoločne. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz dávam slovo kolegovi Markovi Tarabelovi. Ďakujem, pán predseda. Počet ľudí, ktorí trpia hladom, neustále narastá. Strata biodiverzity je alarmujúca a klimatická zmena si vyžaduje spoluprácu medzinárodnú, ktorá je ohrozená. Teraz je dôležité, aby sme potvrdili svoje záväzky voči klíma, klíme. V súlade s parížskými dohodami potrebujeme akčný plán, E, v súlade s dohodami. E, súčasné dohody nestačia na obmedzenie klimatického oteplovania tak, aby nepresiahlo 2 stupne. Je naozaj potrebné posilniť našu stratégiu, aby sme dosiahli svoje ciele stanovené v rámci parížských dohôd a boji proti klimatickým zmlivám. Akcie proti, za klímu to sú kľúčové aktivity boja proti chudobe, hladu vo svete a takisto aj migrácii. Je nevyhnutné a prvoradé, aby tieto opatrenia podporovali všetci a aby E, to nedopadalo len na tie najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva v našich krajinách alebo aj v krajinách menej rozvinutých. A ja preto vyzývam štáty, aby prijali adekvátne opatrenia na to, aby sa e, znižovali nerovnosti a je potrebné, aby sme boli odvážnejší a aby sme sa vybavili takými prostriedkami, ktoré nám umožnia e, pozitívne budovať budúcnosť. Je najvyšší čas. Ďakujem. Ďakujem, Mark. A teraz dávam slovo našej kolegyni e, Frederike Ries. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. Aby som parafrázovala Žaka Širaka, e, dom horí, ale 17 rokov po Johannesburskom samite je tu predsa len rozdiel. Ľudia pozerajú hore a budúci týždeň v New Yorku vďaka iniciatíve Antónia Guteresa, generálneho tajomníka, sa tým budeme opäť zaoberať Európa samozrejme plní svoje záväzky vo svojich ambíciách aj vo výsledkoch a už dnes sme dosiahli 23-percentnú redukciu emisí. Ale v roku 2019 sme videli, ako dochádza ku klimatickým epizódám záplavy, horúčavy, požiare, uragány. Vidíme, že parížské dohody nestačia. Program OSN hovorí, že je potrebné strojnásobiť úsilie, aby sme obmedzili oteplovanie na 2 stupne. Teda v New Yorku si stanovíme spoločné prostriedky, aby sme išli rýchlejšie a silnejšie. A my musíme si uvedomiť, že my produkujeme iba 9 svetových emisí, ale mali by sme ostatným znečistujúcim krajinám dokázať príkladom, ako sa treba stavať ku klimatickým výzvam a zároveň posilňovať našu ekonomiku. Je to súčasťou toho Green Dealu, o ktorom pani e, von der Leyen hovorila. Týchto, 10, týchto 100 dní bude e, exemplárnych, nazdávam sa. Ďakujem. A teraz Karina Deli, nech sa páči. Vážený pán predseda, drahí kolegovia, e, toto leto nám vyslalo mnoho víziev planéta horí, planéta sa dusí, mladí ľudia vyjadrujú svoj hnev aj svoj e, strach. Vedci a výskumníci stále burcujú na poplach a my už nemôžeme sa obmedzovať len na prejavy. My potrebujeme teraz činy a konkrétne opatrenia. Nastal čas, aby Európa išla príkladom. Pripomínam, e Európska únia rešpektuje e, parížské dohody. E, prosím, zobuďte sa. Všetky krajiny musia rovnako k tomu prispievať. A táto, e, tento mesiac počas valného zhromaždenia my musíme dokázať, že máme jednu príležitosť ukázať a urobiť niečo, využiť príležitosť a ja vám poviem, ak neurobíte nič, tak zajtra e, e, nebudete iba obviňovaní, ale budete vinní za túto kriminálnu činnosť. Ďakujem. A teraz minútu kolega, kolega Buša Vilalba. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Vzhľadom na klimatické zmeny dochá, dochádza k čoraz väčšiemu znečisťovaniu. A nehovorím to ja, hovoria to e, vedecké štúdie, napríklad z Michiganskej univerzity. A e, to e, všetko vlastne svojím spôsobom spôsobuje aj taký životný štýl, aký vedú celebrity, alebo aj niektorí ľudia, ktorí tu žijú. Politická skupina, ktorú ja e, zastupujem, e, je, e, sa vyznačuje láskou k vlasti, ale teraz tu a o niekoľko dní v OSN tu budeme mať politickú agendu, ktorá odhalí ideológiu odvedy a ukáže nám pravdu a jednoducho často E, často sa všetky vedecké závery e, zhrňajú zo sveta a dáva sa prednosť plaču nejakého dievčatka. E, tieto opatrenia idú proti európskemu priemyslu, spôsobujú neza, nezamestnanosť a zabraňujú rozvoju Afriky. Tu v parlamente hovoríme o miliardách eur, ale občanom Európy nehovoríme, že tieto peniaze budú musieť zaplatiť oni z vlastných vreciek. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz dávam slovo kolegovi Markovi Butengovi. Nech sa páči. Eh, eh, Ďakujem. Eh, sto tisíci mladých ľudí v Európe požadujú ambicióznu politiku v oblasti ochrany pred klimatickými zmenami ale v skutočnosti máme veľmi e, malý pokrok e, a nechávame e, na pospas mládi v tomto smere. Je tu značná nerovnosť. Musíme predovšetkým skoncovať s politikou úspor, musíme zabezpečiť verejné investície do infraštruktúry. Toto všetko treba umožniť a okrem toho musíme e, zabezpečiť, aby sa platili e, dani po, celom, e, po celej Európe, aby sa peniaze využívali na prospech ľudí a musíme skoncovať s obchodovaním s emisiemi, na základe čoho nadnárodné spoločnosti dostávajú zisky. Až potom budeme vedieť zachrániť planetu. Ďakujem a teraz dávam slovo Kristianovi Silviovi Bušojovi. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Je veľmi dôležité, aby sme splnili e, cieľy udržateľného rozvoja napríklad v oblasti tretieho cieľa zdravotníctva, zníženia e, umrtnosti e, matek, ale v iných oblastiach máme veľké rezervy v oblasti klímy, biodiverzity, znižovania nerovnosti a boje s hľadom Klimat e, bude centrálnou témou na samite, ale chcel by som upriamiť e, e, vašu pozornosť na desiatý cieľ znižovania nerovností. Väčšina krajín nezahrňa tento cieľ do rozvojových plánov. Či už hovoríme o zdravotníctvo, hospodárskom raste alebo udržateľnom rozvoji. E, hovoríme o nerovnosti iba e, v krajinách s nízkou e, príjmovou úrovňou, ale je to výzva aj pre ostatné krajiny. Hospodársky rast je dôležitý, ale nesmieme sa sústredovať iba na toto. Potrebujeme špecializovanú politiku, aby sme naplnili aj tento cieľ. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz Chavi López, nech sa páči, jeden aj pol minúty. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Spolu s medzinárodným spoločenstvom sa na budúci týždeň stretneme pri rozhovoroch o boji proti klimatickým zmenám a za udržateľný rozvoj. Tá, tento summit musí dať krok vpred v tom, čo je už naozaj naliehavá situácia a musí stan- skutočne ukázať, že ideme od rétoriky k činom v roku 2015 sme schválili medzinárodné parížské dohody, aby sme e, obmedzili nárast e, teploty na Zemi a posledné 4 roky sme zaregistrovali najvyššie teploty v histórii a to potom spôsobuje klimatické katastrofy, e, ktoré aj v poslednom čase postihli Španielsko ako záplavy. Skutočne je potrebné prejsť od slov k činom a Európska únia by mala byť skutočným lídrom. My môžeme a musíme byť lídrom v ekologickom prístupe k životu a odstraňovaní a znižovaní uhlíkovej stopy. Musíme do roku 2030 znižiť o 40 emisie a musíme e, dosiahnuť to, aby sa to stalo realitou. A musíme mať skutočne spravodlivú ekologickú transformáciu, pretože tá si vyžaduje infraštruktúru, mobilitu, energiu a takisto aj amortizáciu, aby sme e, boli chránení, aby sme mali aj sociálne východiska a aby sme mohli vyslať silné posolstvo, že ekologická transformácia a sociálne opatrenia idú ruka v ruke. Bez toho to nedosiahneme. Ďakujem. A teraz e, dávam slovo kolegovi Mortenovi Petersonovi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Úvodom by som chcel poďakovať pánovi komisárovi za jeho neustálu snahu o ekologickú transformáciu počas predchádzajúceho mandátu. Eh, voľby do Európskeho parlamentu a summit eh, hovoria o klimatických voľbách. Všetci občania, aj mladí, aj starí, hovorili, že ide o naliehavú záležitosť a musíme zabezpečiť, aby sme si splnili záväzky Európskej únie. Eh, prichádzame na summit bez toho, aby sme sa dohodli na našich vlastných ambíciách v oblasti e, zaistenia klimatickej neutrality únie do roku 2050. Máme pred sebou ešte veľa práce. Tento summit by mal e, prispieť k posilneniu našich ambícií, k tomu, aby sme išli e, príkladom. Domnievam sa, že pani predsednička komisie by mala mať ambicioznejšie záväzné cieľy v oblasti boja proti klimatickým zmenám a musíme nadviezať na činnosť pána komisárka Nieteho za predchádzajúce obdobie. Veľmi pekne vám ďakujem. Zrejme e, e, vidíme vás e, viac menej naposledy počas plenárneho zasadnutia, takže blahoželám k odvedenej práci. A teraz musíme naďalej naliehavo konať. A teraz kolega Mikael Blos. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážne pán komisár, 21. maja tesne pred voľbami do Európskeho parlamentu milióny mladých ľudí e, vyšli na štrajk e, v súvislosti s tým, že nekonáme v oblasti klimatických zmien. Správy CITES hovorí, že treba obmedziť globálne oteplovanie e, hodnotou 2,5 stupňa, ale signál znie inak. Nemáme času na zvýš, musíme konať teraz. Prichádzame na samec s prázdnymi rukami Nemáme e, e, ambicioznejšie e, cieľe v oblasti boja proti klimatickým zmenám. To je zlyhanie. Tento piatok milióny ďalších mladých ľudí začnú zase štrajkovať na uliciach. Majú jednoduchý signál. Chcem, aby ste si to vypočili. Hovoria, treba konať proti klimatickým zmenám už teraz. No Ďakujem a teraz naša kolegyňa Izabela eh, Klos. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Eh, tento týždeň médiá na celom svete budú zaplavené obrovským množstvom informácií o tom, čo sa deje na tom samite v New Yorku. Klimatická politika sa stala mainstreamovou politikou. USA tvrdia a citujem, že vyšľú silný signál a postarajú sa o to, aby sa krajiny pridali. To je pre nás veľmi dôležité, aby sme mohli implementovať Parížskú dohodu. Ja som e, poslankyňa zo Slieska v Polsku a chcela by som e, pripomenúť, že by sme mali mať na pamäti čas, ktorý človek potrebuje, pretože neby sme nemali zabúdať na solidaritu, ktorú potrebujeme s tými regiónmi a s tými skupinami obyvateľstva, ktoré najviac pocítia zmenu. V New Yorku budeme zastupovať aj tých členov našej spoločnosti, ktoré, ktorí sú v ťažkej pozícii, ktorí potrebujú viac času, aby sa prispôsobili. Nezabúdajte na nich. Ďakujem. A teraz dávam slovo našej kolegyni Dolores Montserrat. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár práca, e, ktorá už pokročila v tak zložitej problematike, ako je energia a klimatické zmeny, E, znamená pre Európanov niečo pred a niečo do, teda je to medzník. Je to akýmsi motorom, ktorý vedie Európu v boji proti klimatickej zmene. Potrebujeme lepšiu planétu pre všetky budúce generácie. Parížske dohody boli vitálne a môžeme povedať, že bez tohto úsilia by sme neboli dosiahli nič, e, napríklad neboli by sme dosiahli energetickú úniu, znižovanie emisí uhlíka a tak ďalej. E, uplynulých 5 rokov sa definuje jedným slovom úspech a to sme dosiahli len zanietenou prácou, negociačnou kapacitou a tvojou víziou. My Španieli sme vždy nechali stopu všade, kde sme boli, ale tvoja stopa v komisii bude taká pamätná ako e, španielská stopa a ja ako Španielka ti zo srdca ďakujem. Som hrdá, že sme mali takéhoto komisára. My budeme naďalej pracovať na samite na budúci týždeň v New Yorku. Ďakujem. Ďakujem a teraz e, kolega Dans, nech sa páči, 1,5 minúty. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, už prešli dva roky od správy o udržateľných milenových cieľoch, kde som bol spravodajcom. My sme hovorili, aby sa inštitúcie v Európe venovali týmto miliónovým cieľom, aby sme zistili, ako ďaleko sme od nich v roku 2030. Musím povedať, že som trošku sklamaný, e, že sa až tak veľa nedialo. Je to systematický nedostatok aktivít. E, treba sa pozrieť na to, ako sú európske inštitúcie pripravené na to, aby naplnili e, ciele týchto miliónových cieľov Ehm, bol som preto príjemne prekvapený, ehm, keď nová ehm, dezignovaná predsednička povedala, že treba urobiť všetko preto, aby komisia prispela k naplneniu milionových cieľov. Sú tu tri scenára, iba prvý scenár je ten, ktorý nás dostane do pozície, kde potrebujeme byť. Je to jediný realistický scenár, ktorý nám umožní dosiahnuť cieľa vytvoriť udržateľnú budúcnosť. Tu na tomto mieste musíme ukázať, že sme silnými vodcami. A takýto vodca nám chýba na celosvetovej aréne. A musíme urobiť niečo preto, aby sme naozaj naplnili tieto ciele. A pán komisár, chcem sa vám poďakovať osobne za vašu zaangažovanosť v priebehu celých týchto rokov, ale nezabudajme, neprehliadajme eh, všetky systémové nedostatky a naplňme náš mandát. Ďakujem. Ďakujem. A teraz kolega Walter Flego. Poštovani povjereniče, ako mi je drago da danas... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, je mi veľkým potešením hovoriť o veľmi dôležitej téme pre našu budúcnosť. E, keď ide o naše ciele, e, tak naše cieľ musia byť veľmi jasné. My musíme viesť v boji proti klimatickým zmenám. Aby sme dosiahli tento cieľ,